programu nasleduje vyhlásenie Rady a komisie v súvislosti s prípravou Svetového humanitárneho samitu. Dáme slovo neskôr zastupkyni Rady a pani eh, Henis Plašár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Chcela by som eh, na úvod povedať, že podľa môjho názoru je summit príležitosťou, ktorú si globálna komunita nemôže dovoliť premrhať. V štvrtok e, sa objavili e, závery, alebo sa očakáva, že sa schvália závery e, z tohoto samitu a rada aj predsedníctvo naozaj boli v popredí prípravy silnej spoločnej pozície Európskej únie a členských štátov. Samozrejme v rámci veľmi úzkej spolupráce s komisiou a službou pre vonkajšiu činnosť. SVČ. My chceme ako rada, aby bol tento humanitárny summit úspechom. Od júla e, z minulého roka sme vyčlenili špeciálneho vyslanca pre tento summit a to nám umožnilo už skoro sa dostať do kontaktu so všetkými kľúčovými aktérmi. E, OSN, humanitárne organizácie, inštitúcie OSN aj Európskej únie a ostatní aktéri a spolupracovníci. Dovolte mi spomenúť niektoré najdôležitejšie veci, e, ktoré by členské štáty chceli zradiť na tento summit. My by sme chceli, aby globálna komunita sa opätovne zaviazala k tým spoločným princípom humanity, imparciality, E, nezávislosti a nestrannosti. Svetoví lídry sa musia tiež e, zaviazať k tomu, že budú e, riešiť korene humanitárnych kríz tým, že navýšia svoje úsilie pri riešení humanitárnych konfliktov mierovo a že zabrania vzniku ďalším humanitárnym konfliktom. Chceme, aby všetci aktéri, vrátane tých, ktorí majú vplyv na jednotlivé strany v konfliktoch, aby všetci rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. A dovolte mi zopakovať to, čo som už hovorila počas našej diskusie v Bruseli pred dvoma týždňami. Porušenia ako napríklad útoky na zdravotnícke zriadenia alebo školy sú neakceptovateľné. Bude naozaj kľúčové, aby medzinárodné humanitárne právo zostalo vysoko na zozname priorít, tak aby všetci páchatelia boli zodpovední a aby sme jednoznačne vystupovali a odsudzovali porušovania ľudských práv v Sýrii. Dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva súvisí práve s hlavnou témou samitu, aby sme ľudí dávali do jadra humanitárnych aktivít. E, opustíme teda rôzne e, náčrty a rôzne diskusie v hlavných mestách a počúvajme reálne potreby zasiahnutej populácie. Zároveň musíme pracovať aj na eradikovaní rodového a sexuálneho násilia v zasiahnutých lokalitách. Zároveň chcem povedať, že ženy a dievčatá by nemali byť vnímané len ako obete, ale ako kľúčoví partnery, ktorí by mali byť zapojení do všetkých fáz e, humanitárneho cyklu odozvy Predsedníctvo je tiež presvedčené, že väčšia miera efektivity eh, môže byť dosiahnutá tým, že budeme propagovať inováciu. Inovácie v oblasti financovania humanitárnych aktivít, inovácie pri propagácii technológií, inovácie v budovaní partnerstiev. Eh, ako príklad toho posledného, Holandsko je jeden z zakladajúcich partnerov globálnej aliancie pre inovácie, ktorá bude oficiálne spustená v Istambule. Dovolte mi tiež povedať, ak dovolíte pár slov ešte o financovaní humanitárnych opatrení. Holandsko a ďalšie členské štáty EÚ sú medzi 15 najvýznamnejšími donormi pre humanitárne aktivity. Spolu s Tureckom boli títo donory podporení aj panelom na vysokej úrovni pre financovanie eh, humanitárnych aktivít, tak aby sme dosiahli eh, veľkú dohodu o účinnosti pomoci medzi 15 najväčšími implementačnými agentúrami humanitárnej činnosti. My sme eh, poskytli našu plnú podporu podporu týmto rokovaniam. Ehm, hostili sme prvé zo štyroch stretnutí v Amsterdame 29. februára a v priebehu týchto rokovaní sme spolu so Svetovou bankou viedli diskusie o transparentnosti pomoci. Dovolte mi ešte raz poďakovať komisii aj Spojenému kráľovstvu za to, že organizovali druhé a tretie takéto stretnutie. Posledné šerpové, šerpa stretnutie, ktoré organizuje Švédsko, ako určite viete, prebieha práve v New Yorku a pevne veríme, že dosiahneme rýchly a úspešný záver áno, ako predsedníctvo rady chceme vidieť tak veľa donorov a humanitárnych organizácií, ako je len možné, aby sa zaviazali a podpísali túto veľkú dohodu a ctili si jej, za, ctili si jej princípy. Na záver chcem poďakovať parlamentu za váš záujem, za vaše usmernenie, vaše poradenstvo. Je to zároveň aj jasná angažovanosť tohto parlamentu, ktorá je prejavením vášho odhodlania a vášho nasadenia samozrejme. Teším sa na to, ako si vypočujem viac vaše názory a očakávania, ktoré máme od istambulského samitu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Slovo má pán Stylianides, nech sa páči. Dear friends, dear minister. Vážení kolegovia, vážení priatelia, O 12 dní e, sa e, začne Svetový humanitárny summit. Ide o jedinečnú príležitosť e, v tejto celej našej generácii dosiahnuť zmenu. Máme príležitosť vyslať jasný signál do celého sveta, že globálne humanitárne potreby a utrpenie si vyžadujú naliehavé spoločné konanie chvíľa je naozaj veľmi akútna. Výzvy, ktorým sme vystavení, sú obrovské. Minulý rok humanitárna pomoc bola poskytnutá viac ako 100 miliónom ľudí. Miera presídlenia je na najvyššej úrovni v dejinách. Milióny opúšťajú svoje domy, utekajú pred katastrofami, pred klimatickými zmenami a taktiež ľudia sú presídlení na e, dlhšie obdobia než kedykoľvek e, predtým. Reagujeme e, na tieto naliehavé potreby um, už ďalej neudržateľným spôsobom. Ľudia, ktorí sú posunutí krízami, musia mať možnosť odísť dôstojne, nie len s príjmaním akutnej pomoci. Nemôžeme naďalej pokračovať tak ako doteraz Naďalej sa poskytuje humanitárna pomoc vo veľmi zložitých okolnostiach, ale je potrebné, aby sa k tomu predali ostatní aktéry, tak aby poskytovateľi humanitárnej pomoci mohli efektívnejšie poskytovať túto pomoc, ale tiež, aby sa zabránilo konfliktom, aby sa znížila miera rizika katastrof a tiež, aby sa zvýšili pravomoci miestnych spoločenstiev. Nie je tajomstvom, že sme mali vyššie očakávania spojené s politickými výsledkami e, tohto samitu, ale v každom prípade dúfam, že sa nám napokon podarí dopracovať sa k e, silnejšej vízii do budúcna v Istambule. Generálny tajomník OSN a jeho agenda pre humanitárnu pomoc je veľmi dobrým základom na ďalšie kroky. Európska únia je naďalej odhodlaná pričiniť sa tiež e, v súlade s výzvou, ktorá je uvedená aj v rezolúcii o Svetovom humanitárnom samite v tomto uznesení, ktoré Európsky parlament schválil v decembri. Tiež uznávam váš podiel e, na e, snahe dodržať naše priority. A preto ma o to viac teší, že poslanci Európskeho parlamentu sa zúčastnia tohto samitu. Vaša účasť je mimoriadne dôležitá a chceme um, presadiť um, vašu možnosť zúčastniť sa tohto samitu um, na najvyššej úrovni OSN. Uh, chceme sa držať uh, troch uh, hlavných cieľov, ktoré boli odsúhlasené aj v priebehu účasti na tomto samite. Chcem sa poďakovať holandskému predsedníctvu, aj predchádzajúcemu luxemburskému predsedníctvu ostatným za toto úsilie. Tieto priority sú nasledovné. Poprvé, nedostatok e, dodržiavania medzinárodnej humanitárnej legislatívy. Sme svedkami v súčasnosti diania, ktoré je nepriateľné. Civilisti sú e, terčom tokov, taktiež dochádza k ničeniu e, zdravotníckého vybavenia, zdravotníckých zariadení a prichádzajú o život samotní poskytovateľe zdravotníckej pomoci. Toto musíme zastaviť a preto chceme aby sa dodržiavali základné normy eh, humánnosti a aby boli opätovne potvrdené. Chceme taktiež presadzovať dodržiavanie medzinárodnej humanitárnej legislatívy. V zmysle ľudskosti chceme, aby tento summit eh, poukázal práve na tieto hodnoty. Chcem oceniť najmä nedávne uznesenie Európskeho parlamentu o útokoch eh, na nemocnice a školy, keďže ide o porušenie hlavných noriem, ktoré sú v súlade s týmito prioritami, tiež chceme dosiahnuť efektívnejšiu humanitárnu pomoc. Spolupráca a nie konkurencia v tejto pomoci a tiež vyššia flexibilita a predvydateľnosť financovania tejto pomoci. Zapojenie súkromného sektora bude isté, že nevyhnutné s týmto cieľom e, sa venujeme rokovaniam, chceme nadviazať na správu panela na vysokej úrovni o financovaní humanitárnej pomoci. V neposlednom rade chceme posilniť humanitárny aspekt, aspekt rozvoja a tiež sa chceme e, užšie angažovať v spolupráci s, najmä, s partnermi, najmä e, situácia predlženého presídlenie si vyžaduje patričnú reakciu, tak aby ľudia eh, mali čo najskôr možnosť posunúť sa z fázy, keď budú odkazaní na pomoc, až kým budú eh, sami schopní pomôcť si. Toto musí byť eh, hľadným stredobodom nášho úsilia na tomto samite. Chceme sa angažovať aj v oblasti presídľovania a rozvoja v súlade s rozhodnutiami, ktoré sme schválili 26. apríla. Chceme sa venovať týmto hlavným témam a chceme dosiahnuť jasné záväzky rozhodnutia. Očakávame, že ostatní aktéry urobia to isté. Na to, aby bol tento summit úspešný, bude potrebné politické záväzky na najvyššej úrovni. A tým by sa mali vytvoriť predpoklady pre efektívne ďalšie pokračovanie tohto procesu. Summit totiž nebude len vyvrcholením eh, celých mesiacov pripomienkovať aj konzultácia príprav, ale bude to tiež začiatok eh, transformácie celého globálneho humanitárneho systému. Pričom eh, to chceme dosiahnuť práve plnením našich záväzkov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz e, začneme rozpravou v mene politických skupín. Nevidím však sále pani Záborskú. Zrejme príde o malú chvíľu. Dáme teda slovo v mene SAD pánovi Gerrovi Salamovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som v prvom rade upozornil, že tento summit prichádza v momente veľkých organizačných ťažkostí a prítomnosť takých aktérov, ako je Európsky parlament, tak má problém byť na dostatočnej úrovne zastúpený na istambulskom samite a zároveň, ako upozornil pán komisár, prichádza v potrebnom a najvhodnejšom momente, pretože práve teraz dochádza k najväčšej kumulácii e, krízových e, humanitárnych kríz na celom svete od Iraku, Sýrie, Stredoafrickej republiky, ale aj na Ukrajine, v Jemene, v Libii, aj všade inde na svete. Keďže v súčasnosti máme najväčší počet presunutých ľudí zo svojich domovov, asi 120 miliónov ľudí, 37 rozličných krajín, takmer polovica z nich sú deti. V tejto situácii dochádza k najväčšiemu rozdielu medzi potrebou pomôcť týmto ľuďom a s financovaním, ktoré potrebujeme. Je tam asi 40-percentný rozdiel či sklz. A v tejto situácii a v tomto čase dochádza čím ďalej častejšiemu porušovaniu E, princípov humanitárnej pomoci a dochádza k útokom na štruktúry a ľudí. A preto je práve teraz ten správny čas, aby sme vyzvali rozhodne a vyslali e, silný signál e, v súvislosti s humanitárnymi krízami. Bol dosť veľký konsenzus pri globálnych aj regionálnych dialógoch a ja si myslím, že stanovisko pána komisára a predstaviteľky rady odrážajú tento konsenzus k tomu, čo je potrebné urobiť, ale je menej rozhodnosti v záväzkoch, ktoré treba zrealizovať. Komisia prišla s návrhmi aj so svojimi prioritami. Európsky parlament to podporil a vypracoval správu, kde sme žiadali globálny konsenzus v humanitárnych aktivitách a žiadali sme tiež aby sa lepšie ochraňoval rozvoj v spolupráci s humanitárnou pomocou. Žiadali sme väčšie pôsobenie lokálnych aktérov a tiež sme žiadali konzistentné financovanie. A čo teraz žiadam od komisie je, a tiež aj od rady, aby Istanbul bol prvý krok a aby po ňom prišli seriózne záväzky od komisie, od členských štátov k globálnemu konsenzu pre humanitárne aktivity, aby sme vytvorili spoločnú iniciatívu humanitárnej a rozvojovej politiky, aby sme poukázali na porušovanie ľudských práv. Záverom Istanbul musí byť prvý krok aby dôstojnosť e, znovu získala adekvátne miesto v tomto svete. Ďakujem, pán Gerero. Teraz pán Demesmeker za ECR na jednu minútu. Ja, oorlog, milieurampen, vúcel, onzekerheid. Ďakujem veľmi pekne. A treba si uvedomiť, že e, vojny, environmentálne katastrofy, nedostatok e, potravinovej bezpečnosti, to všetko spôsobuje obrovské utrpenie, mizériu a trápenie. E, týka sa to Ukrajiny, Burundi, Sýrie, Iraku, ale aj Turecka. Turecko ako ironické. Turecko je vlastne aj hostiteľom tohoto samitu a pritom juhovýchod krajiny krváca. Vidíme, čo robí Erdogan proti Kurdom. To je neakceptovateľné a preto vyzývam členské štáty Európskej únie, aby počas samitu um, počerkovali aj e, práva a nároky týchto ľudí. Vieme, že veci sa dajú robiť lepšie a musia sa robiť lepšie. Súčasná situácia je taká, že potrebujeme viac zdrojov. Potrebujeme sa naozaj viac naučiť a naozaj je dôležité e, v tomto smere konať. Lokálne neziskovky a e, súkromný sektor dokážu e, v tomto smere významne prispieť. Humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, tie všetky musia pracovať ruka v ruke na tomto procese Praktické opatrenia sú tiež nevyhnutné, aby sme zabránili núdzovým situáciám, kde pomoc a rekonštrukcia stoja o mnoho viac. A zároveň musíme hovoriť o podmenenej pomoci, pomoci, ktorá je spôsobená e, s bezpečnostnými rizikami. Dámy a páni, nemôžeme dovoliť, aby toto bolo len nekonečný diskusný klub. Špecifické plány sa musia vytvoriť. Musíme prejsť od, od slov k skutkom. Bez toho, bez toho, aby sme nedokázali priniesť praktické zmeny priamo v teréne, bez toho istambulský summit bude zlyhaním už od začiatku. Ďakujem pekne ďalej e, za e, skupinu ALDE, pán Görens, nech sa páči. Ďakujem kto e, sa sústre, kto často sa venuje tejto problematike, tak veľmi často vidie len nejaké aktivity seba uspokojenia. Katastrofy katastrofa mohlo byť e, zabránené veľmi často, ale mali by sme sa venovať trom dramatickým aspektom, ktoré e, sa budú rozoberať aj na istambulskom samite. Poprvé, čím ďalej, tým viac ohrozená bezpečnosť lekárskych misií a fatalita a, a teda humanitárne krízy, ktoré sú chápané ako fatalita a potom problémy s financovaním. K prvému bodu bezpečnosť zdravotníckého personálu. Otázka je, že kde je problém Neza, nerešpektovanie um, mm, lekárskej starostlivosti je nepriateľné. Treba okamžite prestať s týmito praktikami. Dochádza k násobeniu počtu humanitárnych kríz a my sme nedali adekvátnu odpoveď. Je potrebné, aby sa diplomácia mobilizovala, nie hociaká, ale najlepšia možná. Vstúpené v Istambule by si na to mali spomenúť. Záväzky EÚ sú veľkorysé, áno, ale často sú aj obnovované z jednoduchého dôvodu, pretože neboli splnené. Pre členské štáty EÚ je to otázka dôveryhodnosti. Naše členské štáty by urobili dobre, keby si to pripomenuli. Nestačí len konštatovať, že všetci ostatní e, dávajú menej ako my. To nie je pre nás dôvod, aby sme e, založili e, ruky a preto je potrebné, aby sme boli angažovanejší. Ja tiež želám Kristus veľa šťastia. Ďakujem. Teraz pán Urbán Krespo za GUE na jednu minútu. Dámy a páni, žiaľ, humanitárne krízy sú čím ďalej tým častejšie a príčinami nie sú len klimatické zmeny, prírodné katastrofy, ale veľmi často ozbrojené konflikty, ktoré sú výsledkom ekonomických záujmov a tiež sú výsledkom politických rozhodnutí, napríklad uzavretie hraníc pred tisíckami utečencov, čo spôsobilo humanitárnu krízu na našom území. Pred to sme veľmi skepticky vzhľadom na reálne možnosti tohto samitu. Na čo sú vágne záväzky humanitárnej pomoci, keď naše politiky prehlbujú samotné humanitárne krízy? Jedine, že by skutočným cieľom istambulského samitu bolo e, zamaskovať politiky EÚ a hlavne nášho nového tureckého partnera. Nemá význam pravou rukou niečo darovať, keď ľavou rukou potom hm, osekávame ľudské práva a medzinárodná legislatíva. Ak chcete robiť skutočné riešenia, urobte to zajtra. Pripravte humanitárny koridor pre príchod utečencov, inak vaše ruky budú naďalej poškvrtené krvou. Ďakujem. Pani Hautala za zelených 1,5 minúty. Uh, Vážená pani predsedajúca, Svetový humanitárny summit, prvý svojej, svojho typu, je dobrou príležitosťou opätovne potvrdiť centralitu medzinárodného humanitárneho práva a zároveň to môže zlepšiť spôsob, ako budeme konať v súlade s týmto právom. Na druhej strane pozrite sa, čo sa deje boli tu zásadné obavy ohľadom miere ambícií tohoto samitu. A naozaj pevne verím, že Európska únia urobi všetko, čo je v jej silách, aby sa miera ambícií neznížila. Je naozaj dobrý nápad, aby všetci aktéri boli pri jednom stole. Ale rozhodne sú to štáty, ktoré sa musia zaviazať e, záväzným spôsobom k tomu, aby zlepšovali situáciu. Ehm, lekári bez hraníc e, znejú na poplach, pretože oni e, informovali s veľkým sklamaním, že vystupujú z tohoto samitu, pretože nedokáže e, naplniť e, záväzky členských štátov v oblasti dodržiavania a implementovania medzinárodného utečeneckého práva, vo ktorému sa zavezujú. 75 ich nemocníc, ktoré riadia a spravujú a podporujú, tie už boli predmetom útokov počas posledného roka. To je naozaj škandál rastúci počet útokov na školy a nemocnice je naozaj e, veľmi strašidelný príklad toho, ako, ako nám prestáva záležať na humanitárnom práve. Cielené e, útočenie na civilov a civilnú infraštruktúru, to sú vojnové zločiny posilnenie úlohy nezávislých a nestranných humanitárnych organizácií a zároveň posilnenie humanitárnej odozvy. To je niečo, čomu sa musíme eh, venovať adekvátne na Svetovom humanitárnom samite. A zároveň zlepšenie situácií žien, dievčat a iných zraniteľných skupín počas konfliktov, to musí byť v jadre týchto diskusí. Merci. Ďakujem pekne a teraz v mene eh, FDD pán Lundgren, nech sa páči. Thank you so much. Eh, tak for for... Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Po prvýkrát vidíme, že tu naozaj bude svetový humanitárny summit. A myšlienka sama o sebe nie je zlá, ale lokalita alebo lokalizácia tohoto podujatia do Turecka, hm, to má asi poukázať na jasné prepojenie medzi Tureckom a Európskou úniou. Je to Turecko, ktoré nedodržiava demokratické pravidlá, je to Turecko, ktoré nedodržiava ani ľudské práva, je to Turecko, ktoré E, nerešpektuje slobodu vyjadrovania. Je to Turecko, ktoré dokonca ani nie je v Európe, ale je súčasťou Ázie. Turecko, ktoré nutí Angelu Merkelovu, aby e, trestne prenasledovala alebo tre, začala trestné stíhanie proti, proti satirikovi. Je to Turecko, ktoré uväznilo holandského novinára, ktorý jednoducho chcel ísť domov potom, ako sa skončila jeho dovolenka. A údajne tvrdili, že e, pred niekoľkými rokmi e, vypustil tweet, ktorý kritizoval pána Erdogana. Zdá sa, že nič nie je slobodné v Turecku, pretože neočakávame, e, a my očakávame, že tento summit bude úspechom, lebo nejako nerešpektuje ani hostiteľská krajina naše hodnoty. A teraz v, pane ENF, v mene ENF pán Bonanno. Ďakujem. Chcel som požiadať prítomného komisára koľko stojí tento summit, aby sme pomohli chudobným krajinám, lebo tu sa vždy hovorí, ale nikto nevysvetlí, že 80 toho, čo sa získa, ide na reprezentačné náklady, na administratívu, na organizáciu, ale aby sa skutočne pomohlo tým, čo to potrebuje, tak ostáva len veľmi málo z tých peňazí, čo sa vyzbierajú koľko ostalo z e, toho samitu, koľko ostalo z tých peňazí, ktorí prichádzajú všetci. A potom všetci idú do Turecka. Vieme, že to Turecko, otázka je, či je to demokratická krajina, alebo je tam Erdogan. Podľa mňa je to diktátor. Je to taký si, akýsi Hitler 21. storočia, kedy konečne E, komisia ako chce postupovať, to vyzerá tak, ako keby sme chceli e, pomôcť e, závislým od droga. Na pomoc by sme zavolali Pabla Escobara z Kolumbie, teda veľkého narkotrafikanta a mafiana. Prečo sme si vybrali práve Turecko? A čo vlastne vy robíte? V úvodzovkách hovoríte o droge? No tak dobre, zavolajte Pabla Escobara. Ako urobiť capa záhradníkom? kde vlastne idú všetky tie financie, ktoré, prečo im nedávate ľuďom, ktorí to potrebujú, ale miniate ich všetci vy, my, všetci vy a teraz pán Styr. Hvala, gospođo predsjednice, gospođo ministrice, gospodine... Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca, pani ministerka, pán komisár. Vypočuli sme si, že sú dosť odlišné názory na to, aká by mala byť miera ambícií spojených s týmto summitom, ale uh, ak sa v niečom zhodneme, tak e, je to fakt, že svetový humanitárny systém je preťažený. Máme chronický nedostatok financií na plnenie všetkých potrieb v humanitárnej oblasti. E, pán Guerrero e, nám hovoril o tom, koľko miliónov ľudí na celom svete potrebuje nejakú formu humanitárnej pomoci. Máme v súčasnosti o mnoho viac utečencov e, e, v celom svete, než e, ich bolo po druhej svetovej vojne. Žiaľ, sme tiež svetkami dramatického nárastu dlhodobých humanitárnych kríz, dlhodobých presídlení, ktoré v priemere um, sú dlhšie ako 25 rokov a viac ako 20 rokov v prípade vnútorne presídlených osôb. Uh, s ohľadom na toto všetko je dôležité zdôrazniť aspekty vzdelávania v časoch krízy. Pán komisár, e, ja viem, sa venuje otázkom vzdelávania v týchto dlhodobých e, pretrvávajúcich krízach. E, humanitárny systém samotný nedokáže splniť všetky požiadavky, pretože nútené presídlenie nie je len humanitárnou výzvou, ale tiež výzvou v oblasti rozvoja a politiky. Ak sa nemýlim, mám k dispozícii dve minúty. Preto je to výzva aj v oblasti ľudských práv a taktiež je to fenomén e, neregulárnej migrácie. Musíme zohľadniť e, predovšetkým e, otázku bezpečnosti. Chcel by som oceniť oznámenie komisie z apríla, ktoré sa snaží ukončiť závislosť o humanitárnej pomoci v situácii presídlenia tým, že pomôžeme týmto ľuďom viesť dôstojný život a tiež, aby mohli prispieť k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. A ďakujeme pekne. Áno, máte pravdu. Mali ste k dispozícii dve minúty, pomýlila som sa. Pani Kosta? Ďakujem pekne. Očakávam, že prvý svetový summit humanitárneho charakteru naozaj preukáže, že Európa chce byť hlavným protagonistom v oblasti solidarity, v oblasti pomoci a že budeme bojovať v prvej línii pri podpore utečencom a tým najzraniteľnejším vo svete, najmä deťom a dievčatám. Práve preto ako SND sme spustili kampaň Eduka, ktorá má kumulovať zdroje pre prístup k vzdelávaniu, pre podporu podporu a školenie mladých a zároveň núdzovú podporu, ktorá by mala byť významným percentom celkovej humanitárnej podpory. Chcem poďakovať pánovi komisárovi za to, že odpovedal na našu správu z novembra a investoval 92 miliónov eur navyše do roku 2017 do tohoto prostredia, do tohoto projektu a zároveň v Taliansku by sa mal spustiť aj nový projekt, na ktorom sa zúčastnil naša, naše generálne riaditeľstvo ECHO nehrá druhú, druhú rolu, ale je to naozaj kľúčová oblasť podpory rozvoja prevencie na násilia. A to si vyžaduje nutné e, investície do odolnosti mladých ľudí. Je to najmä investícia do života ich a života ich rodín. Podporujeme aj vytvorenie humanitárnych koridorov, vzdelávacích koridorov, kde by sme podporovali a školili, alebo teda e, zabezpečovali školenie pre študentov, ktorí sú na úteku. E, je to podpora vlád Španielska, Nemecka a ďalších krajín, ktoré už poskytujú štipendia a možnosti štúdia pre študentov z týchto krajín na ich vysokých školách. Ďakujem pekne, pán Gerik. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. O 13 dní začne Svetový humanitárny summit OSN v Istambule a Európska únia by mala hrať vedúcu úlohu v príplučnici tohto samitu. Želoval by som si, aby sme otvorene povedali Turecku, aká je situácia v oblasti ľudských práv pre občanov Turecka. Nesmieme akceptovať, aby niekto ako pán Erdogan Eh, sa mohol ukazovať v svetle reflektorov pri príležitosti samitu. Situácia v oblasti ľudských práv, eh, tak ako na to poukazuje aj posledná správa o pokroku EÚ, hovorí o tom, že dochádza k porušovaniu eh, slobody náboženského vierovýznania, prejavu, tlače, a taktiež sú dôkazy o genocíde, aj keď Turecko nie je ochotné prezident seba zodpovednosť. Musíme preto pripomenúť celému svetu, že najlepšie ciele neprinesú nič, ak budú chýpať konkrétne nástroje. A presne toto e, bude meradlom úspechu tohto samitu. E, boj proti e, hladu, proti utrpeniu, proti biede. Toto všetko sú fakty. Ja by som bol rád, keby tento summit vychádzal predovšetkým z ľudskosti v praxi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Becera na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pán komisár, že ste tu dnes medzi nami. Pomoc humanitárnym organizáciám sa znásobila za posledné roky. Lekári bez hraníc v roku 2015 poukázali aj na to, že narástol počet útokov na nich. 30 ľudí zomrelo e, v útoku, ktorý nemôžeme chápať ako nehodu. Francúzsky minister vnútra správne zadefinoval, ide o vojnový zločin a zločin proti ľudskosti Istambulský summit by mal naliehavo spoločne odpovedať na túto beztrestnosť. Treba splniť e, e, medzinárodnú humanitárnu legislatívu. Bezpečnosť a prežitie tých, ktorí najviac trpia, a to sú tí, ktorým chceme pomôcť, závisia od toho, musíme posilniť aj úlohu mm, Medzinárodného súdneho dvora, Treba ukončiť túto nepriateľnú situáciu. Ďakujem. Pán Frunzulica, požiadali ste modrou kartou otázku, zároveň ste aj rečníkom. Išlo o modrú kartu? No nie je to veľmi podľa pravidel. Pán Korao na minútu. Ďakujem. Pri hlasovaní o správe pána Gerera Samola, Saloma o istambulskom samite sme skonštatovali, že EÚ potrebuje významnú pozíciu na tomto akte pre našu politickú skupinu. To znamená, aby sa prestalo s tou nekoherentnou politikou a možno je čas, kedy môžeme konečne povedať mea culpa a ukončiť humanitárnu krízu. 80 krízy sú spôsobené konflikt sú spôsobení tými istými aktérmi, ktorí sú potom implikované v konflikte. Saudská Arábia vyzbrojená európskymi zbraňami je e, prvým, prvou príčinou konfliktov v Jemene. Mm, vieme, že e, komisár Stylianidis chcem od vás požiadať, aby ste prislúbili európskym občanom, že na samite sa zaviažeme k tomu, aby sme e, vyzvali e, k riešeniu aj také krajiny, ako je Saudská Arábia. Vy ste hovorili veľmi rýchlo, pán koral, pán Venta, na jednu minútu. Ďakujem, pani Sunčanca. Ďakujem pekne za slovo. Podľa údajov Svetovej banky 250 e, miliónov ľudí je postihnutý humanitárnou krízou, nedostatok e, sociálnej ekonomickej stability, taktiež prírodné katastrofy okrem iného spôsobujú takéto krízy. Istanbulský summit má za cieľ e, zmiernenie dôsledkov týchto katastrof a tiež hľadanie fóriem efektívnej pomoci. Je úlohou OSN e, organizovať humanitárne konzultácie v najpostihnutejších regiónoch. Nezabúdajme na to, že medzinárodný systém by mal byť až poslednou možnosťou v prípade preťaženia miestnych e, systémov pomoci a preto by sa mal o mnoho viac podporiť miestny systém e, pomoci. E, súčasný model fungovania humanitárnej pomoci je dlhodobý a preto je na mieste prekonať medzeru medzi aktuálnou aktuálne poskytovanou pomocou a taktiež dlhodobou pomocou do budúcna. Dúfam, že tento summit bude venovať pozornosť aj otázke práv žien, detí a osôb s postihnutím. Bola pre vás modrá karta. Pán Rubik, súhlasíte? Nech sa páči. Chcem sa poďakovať kolegovi Ventovi. Pre nás všetkých totiž je najzásadnejšia otázka, ako zvýšiť efektívnosť našej pomoci. Ja sa chcem opýtať, čo podľa vás môžeme urobiť v oblasti samostatnosti, najmä v oblasti rodinných podnikov v rozvojových krajinách. Ako môžeme pomôcť týmto ľuďom, aby si dokázali sami pomôcť? Čo by mohla napraviť politika rozvoja v budúcnosti, aby bolo jednoduchšie e, pre rodiny produkovať to, čo je priamo na mieste potrebné? Ďakujem pekne za vašu otázku, pán Rubich. Viete, veľmi dobre sme pracovali spoločne napokon na správe o malých a stredných podnikoch, ktoré sú tak dôležité pre rozvoj a ďalší pokrok v rozvojových krajinách. Myslím si, že to je spôsob, ako budovať na vhodných základoch. Mali by sme využívať rôzne ďalšie nástroje rozvoja, okrem iného aj stanovenú percentuálnu úroveň z HDP, ktorá má byť e, vyčlenená na rozvojovú pomoc, ale aj ďalšie nástroje. Dúfam, že sa nám podarí aj vďaka našej práci v výbore DV toto presadiť v praxi. Ďakujeme pekne pani Valenciona na minútu. Gracias, Ďakujem pani predsedajúca. Pán komisár hovoril v že naďalej budeme prispievať našim zrnkom piesko, ale nestačí zrnko piesku, ale oveľa, oveľa viacej. Je to politický záväzok, sú to zdroje a chyba ešte 40 toho, čo je potrebné. Nie inteligencia, rozhodnosť a predovšetkým to, čo potrebujeme e, v Istambule. Bude to užitočné jedine vtedy, keď sa e, zmení to, čo sa e, robí v humanitárnej pomoci, a keď eh, si uvedomíme to každodenné opavrhnutie eh, v plnení ľudských práv, Istanbul musí byť úspechom a to bude jedine vtedy, keď sa urobí táto zmena. Hovoríme o rozdiele medzi životom a smrťou pre mnoho tisícok ľudí a pre EÚ, aby získala dôveryhodnosť ako svetový aktér a my vieme, že to nie je vašou zodpovednosťou a Európsky parlament eh, na tomto samite bol absolútne marginalizovaný a podarila sa nám len jedna akreditácia pre celú túto sálu. To naozaj e, veľmi ma to mrzí. Ľutujem to a žiadam od vás, aby ste naliehavo e, zasiahli pani Tomašič na minútu. Svietco, druhok, druhého Ďakujem pekne svet nikdy nebol e, vystavený takému vysokému počtu presidelných osôb od konca druhej svetovej vojny. Teda podľa mňa je vhodná chvíľa na organizáciu takéhoto samitu humanitárnej pomoci. E, v súčasnosti taktiež je veľmi e, dobre zvolené miesto konania tohto samitu. Turecko totiž je na trase migrácie a taktiež je partnerom Európskej únie v snahe vyriešiť hm, migračnú krízu. Európa a celý svet sa musia snažiť nájsť riešenie na túto krízu a tiež musia nájsť hodný spôsob, ako sa postarať o utečencov. Som presvedčená o tom, že aj tento summit k tomuto môže prispieť. Ale žiaľ, všimla som si, že niektoré strany zneužívajú tieto humanitárne aspekty na politické vydieranie. Nie je to zodpovedné ani humánne. Dúfam, že sa k tomu lídry postavia ehm, zodpovedne. Chcela by som sa vyjadriť tiež k otázke eh, zrušenia vizovej povinnosti pre Turecko, ak by e, bola táto vízová úľava udelená bez e, splnenia kritérií, bolo by to veľmi nezodpovedné rozhodnutie. Pán Pajet na minútu. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Pred niekoľkými týždňami som navštívil Libanon, tam som sa stretol so sírskymi utečencami. Nikto z nich neprejavil želanie presťahovať sa do Európy. Všetci sa chcú vrátiť do svojich domovov v Sýrii na to, aby sa mohli vrátite na to, aby mohli počkať v susednej krajine e, na zvýšenie bezpečnosti situácie musia mať prístup k základným potrebám, ako napríklad vzdelanie školy pre svoje deti, taktiež možnosť pracovať a tiež e, dostupnú zdravotníckú starostlivosť. Ostatné krajiny vrátane Európskej únie e, toto môžu podporiť finančnou pomocou. Svetový humanitárny summit musí byť konkrétnym záväzkom zvýšiť mieru humanitárnej pomoci, taktiež pomáhať human- eh, utečencom, ktorí sú v blízkosti svojich domovov prísľuby e, rôznych krajín pomáhať v časoch krízy boli e, slavnostne predložené, ale neboli e, splnené. Len sa pozrieme na peniaze, ktoré boli poskytnuté Haiti a Nepálu po zemetrasení, taktiež utečenská kríza, ktorá práve prebieha. Sú tu rôzne prísľuby, že sa poskytne finančná pomoc, ale tieto prísľuby je treba aj plniť. Tento prvý historický humanitárny summit musí byť miestom plnenia a nielen prázdnych sľubov, nesmie byť sklamaním. Pán Preda na minútu. Euh, v septembri 2015 Európska komisia stanovila 7 priorít pre humanitárnu pomoc. A teraz je tu otázka vzhľadom na blížiaci sa istambulský summit je, či budeme môcť prejsť od Mm, krásnych želaní ku konkrétnym aktom. A ako pán komisár povedal, musíme konať s odvahou a dať jasnú odpoveď minimálne na nedostatok financií v humanitárnej pomoci a tiež na účinnosť tejto pomoci. Druhá poznámka. Prepojenie medzi humanitárnou pomocou a politickým riešením kríz. A tu nesúhlasím s tým, čo povedal kolega Korao Nemyslím si, že humanitárna pomoc by mohla byť um, uh, rie, uh, náhradou politických riešení. Nemôžeme robiť nejakú autostigmatizáciu Európy. Mali by sme byť hrdí na to, že sme skutočne najväčším donorom uh, humanitárnej pomoci. Ďakujem. Pán Lic na minútu. Pani predsedajúca, vážny pán komisár, tento svetový samen humanitárnej pomoci musí vyslať jasný signál. Žijeme totiž vo svete, kde 250 miliónov ľudí je posunutých humanitárnymi krízami, celkovo 60 miliónov ľudí je posunutých vojnou, katastrofami, konfliktami a sú vyhnaní zo svojich domovov. Nútene pritom polovica z nich sú deti. Európska únia a členské štáty eh, prejavujú skutočnú solidaritu a humanitárnu pomoc eh, len ak budú konkrétnym príkladom a aj v plnení svojich finančných záväzkov. Dobrým príkladom možnosti e, niečo dosiahnuť je iniciatíva Eduka našej politickej skupiny. Namiesto 2% v budúcnosti vyčleniť 4% humanitárnej pomoci e, na vzdelávanie. Mm, pán komisár už e, prislúbil, že to podporí aj v rozpočtovom návrhu a za tomu ďakujeme ja ako spravodajca vo výbore pre rozpočet, na rozpočet som sa snažil presadiť, aby sa 26 miliónov navyše vyčlenilo práve na útily vzdelávania eh, v krajinách, ktoré sú odkazané na pomoc. Taktiež iniciatíva Eduka um, ako aj ostatné, však bude potrebné vybaviť aj skutočnými finančnými prostriedkami. Nesmú to byť len prísľuby. Pán Kovačev na minútu a pol. Merci, госпожо председател. Gospodín komisár. Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsedajúca, vážený Pán komisár, Svetový humanitárny summit má e, vytvoriť udržateľný rámec pre humanitárnu pomoc, tak ako to bolo predvídané, ako už bolo navrhované e, takmer 120 miliónmi ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc vo svete. Pevne verím, že tento summit dosiahne akúkoľvek tá teda lepšie výsledky ako predchádzajúce fóra v minulosti. Jedna z tém, ktoré by mala byť na programe rokovania, je otázka financovania humanitárnej pomoci. V mojej, pomoci, v mojej právomoci ako spravodajca EPP pre stanovisko o e, správe o ľudských právach a zároveň ako stály spravodajca pre odporúčania, ktoré sú e, vydávané valným zhromažením OSN, by som sa zasadil za tri hlavné témy. V prvom rade účinnejšia spolupráca pre prerušenie e, teroristických sietí, po druhé dôležitosť medzináboženského a medzikultúrneho dialógu a po tretie pridelenie finančných a ľudských zdrojov pre pretrvávajúce alebo pre dlhodobé vzdelávanie ohľadom základných hodnôt, ako je ľudská hodnota, e, sloboda prejavu, rovnosť a sloboda náboženstva. Turecko sa musí tiež držať týchto hodnôt ako hostiteľ takéhoto samitu. Musí, na, musí pracovať za záujmy milióny ľudí E, ktoré potrebujú pomoc vo celom, v celom svete. Turecko bolo vybrané ako hostiteľ tohoto samitu ešte predtým, ako sme boli zaplavení e, vlnou utečencov. Je tu symbolická dôležitosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že svet sa spojí práve v Istambule aby sme hľadali špecifické riešenia pre posilnenie rolej Európy ako hlavného donora. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Frunzulika. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, dámy a páni. Naozaj verím, že Svetový humanitárny summit príjme dôležité kroky, tak aby sme dokázali identifikovať hlavné riešenia a plne, plne nastavili celý humanitárny systém. Pán komisár, je to otázka um, úrovne ambície, ktorá má Európska komisia v konečnom dôsledku. My ako Európska únia, my musíme prísť s reálnymi návrhmi pre nový, reálny humanitárny systém pre tento svet. A to s cieľom, prebrať plnú zodpovednosť za krajiny Európskej únie a zároveň, aby sme využili každú príležitosť pre to, aby sa humanitárna pomoc stala účinnejšia a humanitárna práca menej nebezpečnejšia. A aby sme naplnili všetky tieto ciele, je dôležité vytvoriť porozumenie medzi všetkými aktérmi ohľadom základných konceptov, ako je nábyšiteľnosť, transparentnosť, a aby sme vytvorili reálny podnikateľský model, aby sme naozaj umožnili dlhodobé plánovanie a zodpovedné investovanie. Ďakujem pekne. Ďalej pán Adaktuson na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Svetový humanitárny summit v Istambule eh, predstavuje naozaj veľmi dôležitú kryžovatku eh, to, čo tam delegáti budú robiť, ako využijú humanitárnu pomoc najlepším spôsobom. To je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. 125 miliónov v roku 2016, to je počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc v 37 krajinách sveta kresťania, jezidovia. To sú tie najviac ohrozené skupiny na Blízkom východe. Keď som tam bol prednedávnom, tak som videl, ako je veľmi dôležité ich podporovať, ako veľmi zásadné sú tieto príspevky z Európy. Bez pochyby treba urobiť viac. V tomto kontexte je naozaj veľmi dôležité počiarknúť, že naša rozvojová pomoc musí byť zameraná alebo spojená viac s ľudskými právami Dobrým príkladom je podpora pre Eritreu, ktorá bola minulý rok predložená bez akýchkoľvek požiadaviek na demokratické reformy. A v tomto smere naozaj treba sa veľa poučiť a zmeniť tento systém. Komisia musí naďalej prioritizovať európsku spoluprácu a zároveň prioritizovať aj ľudské práva v tomto kontexte. Ďakujem pekne, pán Silva Pereira na jednu minútu. Pani predsedajúca, pán komisár, teraz je situácia, že svet musí čeliť toľkým humanitárnym krízam a utečencom, keď máme 120 miliónov presídlených, ktorí potrebujú pomoc. Mali by sme hovoriť o veľkej mobilizácii vôle a zdrojov, aby na istambulskom samite sme mohli konkrétne hm. odpovedať e, na konkrétne požiadavky. Bohužiaľ, prípravné práce tohto samitu zabezpečujú všetko, len nie toto. Summit by mal priniesť príkladné záväzky a angažovanosť. Pán komisár, my vieme, aký ste angažovaní a ja viem, že máte jasný harmonogram Eh, humanitárnej pomoci keď takto nebudeme postupovať, nebudeme vôbec na výške toho, čo od nás očakávajú. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Histori- história charitatívnej a humanitárnej pomoci je tak dlhá, ako je aj história ľudskosti dlhá. Menia sa, mení sa doba, menia sa podmienky, mení sa celkový rámec. Musíme hľadať nové metódy eh, pomoci a podpory. A súčasné metódy humanitárnej pomoci eh, vlastne sú zamerané na milióny ľudí vo viac ako 40 krajinách celého sveta a 60 miliónov z týchto ľudí sú práve osoby, ktoré sú aj vnútorne alebo, vonk, alebo navonok premiestnené osoby v dôsledku ozbrojených konfliktov. Svet potrebuje novú humanitárnu legislatívu a zdá sa, že je najvyšší čas, aby sme aktualizovali neaktuálny a prekonaný systém humanitárneho práva, ktorý používame v rámci schémy OSN. Očakávam, že Svetový summit v tomto smere prispeje k riešeniu tak, aby sme dokázali zodpovedať na výzvy, ako je napríklad nedostatok prostriedkov, neúčinná koordinácia medzi viacerými agentúrami a organizáciami vrátania OSN a zároveň zavedieme aj vlastne väčším spôsobom zapojíme donorov, ktorí nie sú zo západných krajín. Pani Ward, jedna minúta. Svetový humanitárny summit má za ambíciu e, zmeniť svetový prístup k humanitárnej pomoci a ako najväčší svetový donor Európska únia bude pri hlavnom mieste okolo tohoto rokovacieho stola. Z pohľadu Spojeného kráľovstva pri nadchádzajúcom referende musíme zvážiť našu pozíciu vo svete a ja pevne verím, že spolu s našimi európskymi partnermi dokážeme nanovo tvarovať svetovú agendu, svetový program k lepšiemu. Ak chceme viesť medzinárodnú komunitu smerom k citlivejšiemu a humánnejšiemu svetu, Británia musí zostať v Únii a pracovať na tom, aby Únia bola silnejšia ale s veľkými právomocami prichádza aj veľká zodpovednosť. Európska únia musí tiež dostať svojim princípom v oblasti svojej zahraničnej politiky a to aj v čase, keď je pod tlakom. Tak ako poskytujeme a dodávame humanitárnu pomoc obetiam vojnových zločinov, nemôžeme sa potom otočiť a, vlastne tváriť sa, že robíme rýchle dohody s režimami, ktoré takéto e, zločiny páchajú. Všetky dohody EÚ, vrátane napríklad Chartumského dohovoru, musia byť konzistentné s našimi hodnotami, s princípmi ľudskosti a humanitárnymi cieľmi, ktoré máme. Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali všetkých riadnych rečníkov a v rámci kečty aj pán Bokovič jedna minúta, nech sa páči. E, vsekakor je humanitárny vrch e, ob pravém času. Zdá sa, že Svetový humanitárny summit prichádza v tom najsprávnejšom čase, ako sme si mohli vypočuť. Ešte nikdy nebolo tak veľa ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, ako práve dnes. Ešte nikdy nebolo tak veľa premiesnených osôb od druhej svetovej vojny. Riešenie, ktoré hľadáme, súvisí práve s tým, čo povedala aj pani ministerka vo svojom úvodnom vystúpení. Musíme vykoreniť vlastne pôvod týchto problémov. Musíme byť objektívni, musíme um, viesť politiku, ktorá je zameraná na ľudí, musíme riešiť konflikty ehm, mierovým spôsobom a nie tým, že budeme rozdeľovať svet stále viac a viac. No a práve to je ten dôvod, prečo Európska únia musí svetu ukázať, aké sú jej hodnoty Musíme umožniť, aby ľudia mohli žiť v dôstojných podmienkach. Zároveň musíme pomáhať ľuďom v Afrike, na Blízkom východe, v Ázii, aj v Európe, pretože aj Európa je cieľom všetkých týchto utečencov. Pani Gomeš má slovo, nech sa páči. EU je hlavným donorom humanitárnej pomoci a v Turecku e, by sme mali ale vystúpiť, ale máme najhorší imič, pretože sme neboli schopní odpovedať na humanitárnu krízu. Je to kríza, ktorej príčinou sú vojnové konflikty, chudoba, bieda v krajinách Ázie a Afriky. Vieme, že je dohovor OSN o utečencoch, ale dochádza k veľmi častému porušovaniu jeho ustanovení a humanitárnych princípov. Najzákladnejšie humanitárne princípy nie sú splňané v utečeneckých táboroch, sú e, títo zadržiavaní, e, dochádza k početným útokom hlavne žien, a detí a nesprevádzaných detí. To, čo sa deje, je jednoducho nepriateľné. Ak chceme naďalej pokračovať v politikách škrtov, tak budeme mať viacej utečencov v Stredomorí. Je to pokrytecký prístup a musíme prispieť k tomu, aby všetky diktatorské režimy nepokračovali. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Zdá sa, že je také protirečenie, že prvý svetový humanitárny summit prebieha práve v Istambule, kde 1. mája prebehli demonstrácie a tieto demonstrácie sa stali takým symbolom prenasledovania slobody prejavu je to práve v Turecku, kde sú stále viac potračané základné ľudské práva. Na tomto samite by mala Európska únia e, nájsť matateľné odpovede, alebo to je jednoznačné odpovede na utrpenie ľudí v Sýrii, e, ako čeliť humanitárnej kríze, ktorá je stále častejšie prenášaná do Európy, do Grécka. A to bude potrebo, trvať tak dlho, ako, ako dovolíme Daešu páchať vojnové zločiny Humanitárna kríza nespôsobuje utrpenie len utečencom, ale aj gréckému ľudu. E, stali sme sa chudobnými a už nemôžeme príjmať viac utečencov. To sa stalo problémom a bohatšie krajiny v Európe by nám mali pomôcť pri vysporiadaní sa s týmto problémom. Pán Šogor, nech sa páči. je faktom, e, že počet ľudí, ktorí sú posunutí násilím, konfliktami a prírodnými katastrofami sa v poslednom čase bezprecedentne zvýšil. Od konca druhej svetovej vojny sme nikdy neboli svetkami takého veľkého počtu prezidentných ľudí. Preto je e, vhodná chvíľa na organizáciu tohto humanitárneho samitu. Aj keď boli odhalené hrozivé čísla e, vzhľadom na počty ľudí, ktorí sú odkazaní na humanitárnu pomoc, vidíme, že svet je rozdelený na dve časti. Tí, ktorí potrebujú pomoc a tí, ktorí sú schopní pomoc poskytnúť. Európska únia je najväčším e, poskytovateľom humanitárnej pomoci, ale vzhľadom na rozsah tohto problému to nestačí. Musíme získať podporu aj ostatných iba tak sa nám podarí zmierniť eh, hrozivé dopady klimatických eh, zmien, konfliktov a ozbrojených eh, vojen. Taktiež je potrebné zlepšovať podmienky pre život v rozvojajúcich sa regiónoch. To si bude vyžadovať spolupráca všetkých krajín. Pani Kienge. Ďakujem, pani predsedajúca V súčasnosti zažívame najväčší pohyb e, mužov, žien a detí od druhej svetovej vojny. 120 e, miliónov, 160 miliónov utečencov na svete. Ide o skutočnú planetárnu, celoplanetárnu humanitárnu krízu. Ľudia utekajú pred vojnami, chudobou, klimatickými zmenami a preto je dobre, že sa tento summit e, koná, pretože je potrebné vyriešiť niektoré potrebné dôležité body. Musíme ísť e, cestou takých rozvojových politík, ktoré majú stredno a dlhodobo priniesť riešenie, aby sme vedeli, prečo sa títo ľudia presúvajú. Preto potrebujeme preventívne politiky, ale aj naliehavé opatrenia, E, humanitárne koridory a tak ďalej, lebo aby sa neopakovali e, situácie ako v Libanone alebo v Sýrii, aby sme sa od e, politiky naliehavých riešení dostali k globálnej holistickej politike. Končíme catch the eye a teraz dávame slovo pánovi komisárovi Stylianidesovi na záver rozpravy. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Ďakujem pekne. Najskôr by som sa chcel poďakovať za veľmi konštruktívnu a plodnú rozpravu. Vždy si ceníme rozličné eh, pozície Európskeho parlamentu a v tejto situácii v príprave na tento jedinečný summit eh, je to ešte o to cenejšie a preto som zdôraznil, že sa budeme snažiť zvýšiť počet e, povolených akreditácií na toto podujatie. My naozaj robíme všetko preto, aby sa to podarilo presadiť, tak aby Európsky parlament bol e, početnejšie zastúpený na tomto podujatí a s veľkým potešením môžem oznámiť, že sa nám podarilo zaistiť dve ďalšie akreditácie pre delegáciu e, Európskej únie pre Európsky parlament. Naše priority sú spoločné. Chceme vyššiu efektívnosť pomoci e, v humanitárnom systéme. E, tiež chceme zaistiť dodržiavanie medzinárodnej humanitárnej legislatívy, ako aj humanitárnych zásad, ďalej väčšia podpora vzdelávania a taktiež naliehavých potreb v humanitárnej oblasti. A preto existuje táto úzka spolupráca, pretože sme všetci na jednej lodi. Tento summit završí cyklus podujatí summit e, udržateľných rozvojových cieľov e, o agende do roka 2030, Sendai, Addis Abeba, ako aj COP21, ktoré poskytli víziu do budúcna. Ich výsledky sú pevným základom ďalšej práce do budúcna. Ale skutočný pokrok dosiahneme len, ak sa teraz budeme venovať tým eh, najodkázanejším, najchudobnejším a budeme hľadať spôsoby, ako pomôcť im dostať sa z ich núdze. Toto je skutočným cieľom tohto humanitárneho samitu. Dúfam, že keď sa pozrieme späť v roku 2030, budeme si môcť povedať, že toto podujatie bolo e, skutočným začiatkom zmeny. E, vďaka dlhému procesu konzultácií sme získali postoje e, aj lídrov, e, taktiež členov posilnutých spoločenstiev, taktiež zástupcov súkromného sektora. Zapojili sme do tohto procesu tisíce ľudí z celého sveta a zaviedli sme nové e, spôsoby prejednávania najvážnejších problémov, ktorým sme vystavení na tomto skutočne globálnom fóre a taktiež sme vytvorili dynamiku, ktorá môže priniesť systémové zmeny a tiež nám umožní predchádzať krízám a rýchlejšie sa zotaviť z kríz. Do roka 2030 chceme, aby menej ľudí bolo odkázaných na najnutnejšiu humanitárnu pomoc. Vo štvrtok dúfam, že rada schváli ďalší súbor záverov k tomuto samitu spolu predsedníctvom a členskými štátmi sme sa snažili dopracovať k silnej pozícii. Týmto dosiahneme konkrétne záväzky súvisí so samitom, ale aj pre obdobie po samite. Spolieham sa, tak ako vždy, na vašu eh, pretrvávajúcu podporu a spoluprácu aj v procese po tomto samite, aby sme mohli preukázať, eh, že sme schopní plniť svoje záväzky a že môžeme ísť príkladom aj ostatným. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujeme, pán komisár. A teraz v mene rady pani Henis Plašard. Svetový humanitárny summit nie je eh, koncovou stanicou, je to v podstate začiatok, aby globálna eh, komunita mohla opäť dopracovať eh, k skutočne ľudskému prístupu ako Eh, Solžviartka zúraznilo. Dúfame, že eh, sa dopracujeme k mnohým skutočným mm, záväzkom na najvyššej úrovni, ktoré sa potom budú následne aj plniť. Áno, musíme zaistiť, aby tento summit sa nevnímal len ako summit, ktorému dominujú západné mocnosti. Teda chceme toto konanie koordinovať aj s mnohými krajinami mimo Európskej únie, najmä s krajinami mimo únie Súhlasím s vami, pán Gerdosalom, že od prvého dňa po samite budeme musieť preukázať, že seriózne pristupujeme k našim záväzkom a e, naše predsedníctvo rady je ochotné e, hrať významnú úlohu v tomto procese a spoliehame sa aj na spoluprácu s vami v najbližších týždňoch. E, ďakujem pekne za pozornosť a ďakujem aj pánovi komisárovi za spoluprácu. Ďakujeme. Týmto je rozprava ukončená k tomuto bodu. Máme jedno